podpísanie aktov, ktoré boli schválené v riadnom legislatívnom konaní. Chcem vás informovať, že spoločne s predsedom rady predseda parlamentu v stredu podpíše 9 aktov schválených v riadnom legislatívnom konaní v súlade s pravidlom 78 rokovacieho poriadku. Tieto akty budú zverejnené v zápisnici z tohto zasadnutia. Ďakujem.